Dobré ráno. Začneme s našim stretnutím a prvým bodom je schválenie našeho dnešného programu zasednutia. Pokiaľ nenavrhujete žiadne zmeny, potom je program prijatý v takej podobe, ako bol navrhnutý. V druhom bode programu je schválenie zápisnice z minulých stretnutí 30. maja a 8. júna. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, tieto zápisnice sú schválené. A tretím bodom sú oznámenia predsedníčky. Bod 3.1 je vizit pani Kataríny Marcelino, e, portugalskej štátnej tajomníčky pre občianstvo a rovnosť, e, ktorá sa mala uskutočniť dnes na zasadnutí výboru, avšak sekretariát bol informovaný, že bohužiaľ pani Marcelino dnes nemôže prísť, a bude s ňou dohodnutý alternatívny dátum stretnutia. Bod 3.2 e, písomnou procent, procedúrou z 23. a 28. júna koordinátori výboru FAM rozhodli, že vypracujú správu z vlastnej iniciatívy o situácii žien so zdravotným postihnutím, postihnutím a e, pridelia tomu dva body v rámci EPP a takisto vypracujú správu z vlastnej iniciatívy o EU stratégii, ktorá má bojovať proti ženským formám rakoviny a takisto o prioritách pre nadchádzajúce stretnutie UNCSV a takisto odložiť misiu do Švédska, ktorá bola plánovaná na december v roku 2017 na budúci rok a takisto zrušiť na plánovanie stretnutie FAM z 31. augusta a hlasovať dnes o úpravách v rozpočtoch a dať e, spravodajcový mandát e, príjmať a navrhovať prípadné zmeny v pozícii rady. To je všetko e, zo znamenia predsedničky. Ďalší bod je predsedníctvo rady a budeme tu mať prezentáciu programu predsedníctva pánom Jirvinom Osinovským, ktorý je ministerstvom zdravotníctva a práce z Estónska. Pán minister, sme radi, že vás tu máme a teraz vám odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, dámy a páni. V prvom rade chcel by som sa vám poďakovať za príležitosť, že tu môžeme vystúpiť a hovoriť o tejto dôležitej téme, ktorým je zároveň aj mojou rezortnou zodpovednosťou. Je to veľmi dôležitá priorita v eh, mojej práci. Začnem tým, že poviem, čo už som povedal, v tom, ako je dôležité zlepšiť rodovú eh, rovnosť. totižto eh, rodová nerovnosť je neludská, bláznivá, nebezpečná ide v zásade o diskrimináciu a v zásade je nesprávna, predovšetkým medziludským kontaktom. Nerovné zaobchádzanie je takisto aj bláznivé, pretože nevyužívame plný potenciál žien, pokiaľ tieto nemajú plné práva. V tomto prípade, v prípade žien prílišné zaťaženie a horizontálna a vertikálna segregácia spôsobujú nerovný prístup na mm, pracovný trh. Avšak táto nerovnosť je nebezpečná, pretože ženy sú vystavené väčšiemu násiliu a e, predovšetkým domácemu násiliu. Práve z týchto dôvodov, a ako to bolo povedané e, pani Liz Broterikovou, e, komisárkou pre rodovú diskrimináciu, rodová rovnosť je nedotiahnutou záležitosťou 21. storočia. 21. storočia. Musíme ju riešiť na úrovni EÚ. Samozrejme, nie je, to, nie je to len morálna záležitosť, ale je to aj kľúčovým prvkom demokracie. Je veľmi dôležité, aby ženy a dievčatá mali rovnaké zaobchádzanie, čo sa týka ich práv, E, dôstojnosti a samozrejme príležitosti práve kvôli ich hospodárskemu a politickému pokroku. Preto som veľmi rád, že EÚ k, tomuto, k tejto záležitosti významne e, e, prispela a EÚ stojí na princípe rodovej rovnosti od svojho založenia. Napríklad nastavovali sme podmienky rodovej rovnosti už pri prístupových rokovaniach a a samozrejme presadzujeme ich aj v našich zahranično-politických rozhovoroch s tretími krajinami. Môžeme byť spokojní s pokrokom, avšak musíme si aj spomenúť na to, že žiadny iný región než Európska únia nedosiahla toľko v oblasti rodovej rovnosti. Som veľmi rád, že počas nasledujúcich 6 mesiacov práve Estonsko bude môcť prispieť týmto iniciatívam. V prvom rade je nesmierne dôležité, aby e, EÚ predložila nové pravidlá pri vyrovnávaní e, súkromného a pracovného života, ako aj prístupu e, k pracovnému e, trhu a zlepšeniu zdieľanej zodpovednosti rodičov a čo by mohlo poskytnúť ženám lepšiu príležitosť zúčastňovať sa na pracovnom trhu, ako aj uvoľnenejšie participácii na súkromnom živote. Priority tohto predsedníctva sa budú sústrediť predovšetkým na základné kamene návrhu smernice o e, vyrovnaní pracovného a súkromného života. Bolo to prediskutované na neformálnom stretnutí európskych e, ministrov pre e, zamestnanosť, sociálne záležitosti a rodinu. A samozrejme hovoríme aj v kontexte nových typov rodín a nových foriem práce. Fakt, že Estónsko je krajinou, kde existuje najväčšia medzera v odmeňovaní mužov a žien, E, poukazuje na to, že sa musíme viacej venovať problému segregácie na pracovnom trhu a vo vzdelávaní. E, v rámci e, plat, pekinskej platformy sa sústredíme na závery rady, ktoré sa týkajú segregácií v oblasti vzdelávania, školení a pracovného trhu. Musíme sa sústrediť na príčiny a dopady rodovej segregácie a samozrejme a naznačiť aj jednoznačné prepojenie medzi segregáciou a nedostatočným odmenovaním žien a zároveň prijať e, opatrenia na zníženie tejto platovej medzery a samozrejme rodovej segregácie. Samozrejme, EIGE e je našim dobrým spolupracovníkom pri odštartovaní tretej edície e, indexu rodovej rovnosti Samozrejme, toto stretnutie, ktoré sa uskutoční 11. oktobra, bude zahrňať 300 odborníkov, eh, čo sa týka eh, podielu eh, na správe a moci a hm, hospodárskej nezávislosti žien. Toto je takisto veľmi veľká výzva. Samozrejme, je stále príliš málo žien na horných priečkach súkromného sektoru, akadém, akademickej oblasti vedy, technológie a samozrejme nespomínajúc vládu a správu. Ako viete, členské štáty eh, pristupujú k tejto záležitosti veľmi odlišným spôsobom. Rada sa preto eh, rozhodla eh, urobiť tento text flexibilnejším, avšak počas týchto diskusí počas malského predsedníctva je jasné, že významné číslo, významný počet členských štátov stále spochybňujú subsidiaritu. Avšak ak máme prijaté zmeny eh, v pozíciách členských štátov, budeme sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom posunúť tento návrh ďalej čo najlepším spôsobom. V roku 2017 bol ustanovený Európskym, Európskou komisiou ako eh, rok boja proti násiliu proti ženám. Eh, častokrát je to marginalizovaná záležitosť, ktorá sa považuje za súkromnú záležitosť Avšak toto je násilie, ktoré páchajú eh, najbližší. Eh, tie by nejako nemali zľahčovať význam týchto eh, zločinov. Rodová rovnosť je kľúčovou hodnotou, ktorá by mala zastávať veľmi ústredné miesto v legislatíve, vykonávania práva a denodenného života. Tuto musíme spomenúť aj nedávny vývoj v oblasti ratifikácie procesu istambulského doveru v Estónsku ten bol schválený u nás e, v septembri. Samozrejme, pristúpenie EÚ k istambulskému e, dohovoru by vyšlalo aj veľmi signý signál. Počas malského predsedníctva rada e, prijala rozhodnutie o pristúpení k dohovoru od 13. júna 2017 a chceme využiť momentálne túto hybnú silu a druhý balíček komisie obsahuje toto rozhodnutie a zároveň aj záväzok urobiť ďalší pokrok v tejto oblasti. A samozrejme e, prijatie, prijatie kodexu správania, ktorý by bol záväzný pre inštitúcie a pri implementácii časti dohovoru. Ako už je tradičné medzi Eh, predsedníckým triom eh, podpíšeme deklaráciu o rodovej rovnosti tria s Bulharskom a Rakúskom, tam, kde eh, budeme stanovovať priority v oblasti rodovej rovnosti na nadchádzajúcich 18 mesiacov. Poslednou vecou, ktorú by som chcel zdôrazniť, je výročné fórum Charty Európskej rovnosti, ktorá sa uskutoční 6. až 7. novembra v Taline. Táto, toto podujatie je veľmi významné, pretože to je prvé fórum, ktoré má propagovať diverzitu práve vo východnej časti Európy. Hovoríme o diverzite v manažmente a takisto aj pri propagácii e, rodovej rovnosti v organizáciách. Európa naozaj prešla veľkú časť e, a veľkú, veľký kus cesty pri e, rodovej rovnosti. Avšak toto nie je nejaká cesta, ktorá má e, koniec, alebo ktorá je nejako e, ukončená. E, rodová rovnosť nie je iba boj za lepšiu rovnosť pohlaví, je to naozaj o všeobecnej rovnosti. Preto je dôležité, že sa konečne hýbeme správnym smerom a môžem iba potvrdiť, že naše odhodlanie pristúpiť opäť o krok k rovnejšej spoločnosti a každého príspevok oceníme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, e, za odprezentovanie priorít predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti. A teraz dávam slovo plénu pre prvé kolo otázok. Prvé slovo majú koordinátori pani Agneska Kozlovská. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať pánovi ministrovi za tieto veľmi optimistické slová o prioritách estonského predsedníctva. Avšak keď sa pozrieme aj na zmýšľanie estonskej vlády o rodovej rovnosti, vidíme, že nie, že tu nie je nič, čo je dané. Takisto aj v mnohých opatreniach EÚ sa dočítame o dôležitosti rodovej rovnosti, avšak e, nevidíme túto rovnosť prítomnú v mnohých oblastiach. A preto takýto spôsob zmýšľania a prístup je nesmierne dôležitý. Chcela by som zdôrazniť e, niektoré aspekty a ja si myslím, že je nesmierne dôležité, čo ste povedali o vzťahu eh, medzi eh, rovnosťou a ekonomikou. Eh, pretože doteraz sme chápali rovnosť iba v tej právnej v tej právnej rovine, pretože ten sklený strop a neprítomnosť žien je faktom, avšak keď sa vysporiadame s touto argumentáciou máme k dispozícii ešte ďalšie argumenty, ktoré sa viažu na ekonomiku, ktoré sú rovnako významné. Pretože keď vidíme nerovnosť medzi eh, mužmi a ženami, tak táto je neracionálna z ekonomického pohľadu, eh, pretože to vedie k mrhaniu talentu a potenciálu eh, a takisto mrhaniu zručnosťami, ktoré ženy majú. A myslím si, že by sme mali zdôrazňovať práve tento ekonomický aspekt, e, pretože potom by sme mohli využiť aj iné nástroje, ktoré by nás doviedli efektívnejším spôsobom k rovnosti. Som veľmi rada, že toto bude jedným, jednou z priorit estonského predsedníctva pretože je to veľmi dôležité, aj keď vieme, že niektoré témy sú kontroverzné, pretože sú okolo nich mnohé otázniky práve v oblasti princípu subsidiarity. Dúfam, že tieto diskusie, ktoré budú nasledovať, sa budú týkať aj problematiky právneho základu, pretože myslím si, že bude veľmi dôležité, aby sme ostali na úrovni európskych kompetencií a držali sa toho, čo nám náleží. Hovorili sme takisto aj eh, o implementácii smernice z roku 2010, ktorá navrhuje eh, určité opatrenia pre rodičovské dovolenky a takisto aj istambulský dohovor, istambulský dohovor bol podpísaný Európskou úniou, avšak iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, pretože sa obmedzuje na kompetencie na úrovni EÚ. Plánujete nejaké iné dodatočné dohovory medzi alebo dohody medzi e, štátmi, e, ktoré by umožnili širšiu aplikáciu tohto dohovoru v EÚ, pretože ten navrhovaný rozsah e, je veľmi obmedzený, pretože sa sústreďuje iba na určité právne aspekty, obchodovanie s ľuďmi a je veľmi oklieštený. Som veľmi šťastná, že že budú konferencie eh, v októbri a 6. novembra. A naozaj eh, obdivujem eh, váš systematický prístup k všetkým problémom, ktoré riešite počas vašeho predsedníctva. Nespomenul ste napríklad váš digitálny aspekt, ale ten je prítomný mm, všade a ten sa môže týkať aj rodovej rovnosti, pretože medzera v odmeňovaní je významnou témou a takisto si vyžaduje novú politiku a stojí za to o ňom hovoriť. Ďakujem veľmi pekne e, pani Irace Garcia Pérez. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať ministrovi ktorý nás navštívil a vystúpil pred výborom, kde hovoríme o našich postojoch a snažíme sa začínať iniciatívy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a bojujeme za rovnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Ja môžem iba súhlasiť so všeobecnými princípami, ktoré minister zopakoval a potvrdil. Samozrejme musíme zaangažovať množstvo rozličných európskych inštitúcií na to, aby sme naše ciele dosiahli. Myslím si, že to, čo je veľmi dôležité, je to, že si musíme uvedomiť, že tu musí existovať materiálny záväzok naplňať tieto základné princípy v praktickom živote. A myslím si, že to, čo musíme urobiť, je dať vám našu e, dôveru a samozrejme vítame e, iniciatívy v oblasti rodovej rovnosti. A samozrejme vstupujeme do tohto legislatívneho obdobia s tým, že sme zatiaľ nevideli realizovať mnoho prísľubov, ktoré by sa odrazili mm, v legislatívnej oblasti. Takže sme veľmi radi, že sa tieto veci pohnú dopredu. Sme radi, že sa ratifikoval istambulských dohovorom. K tomu by sme vám chceli pogratulovať. No a samozrejme ďalšie záležitosti, ktoré sa budú riešiť v septembri. A dúfame, že uvidíme dopad ratifikácie istambulského dohovoru. Je nesmierne dôležité, aby sme to mali schválené aj na európskej strane a aby sme zabezpečili, že tieto záväzky sa pretavia do reality. Teraz máme k dispozícii správu parlamentu, ktorá bude vyjadrovať naše stanovisko k istambulskému dohovoru a chceli by sme zabezpečiť, že záväzky Európskej únie naozaj bojujú proti rodovej nerovnosti a pretavujú sa aj do praxe. Vypočula som si kolegyňu z EPP a pozorne som si vypočula tlmočenie. A, a bola tu reč o rodičovskej dovolenke. A myslím si, že ten spôsob, akým spolu komunikujeme, hovoríme o rodičovskej dovolenke, ako o nejakých eh, prázdninách, avšak eh, je to obdobie, kedy eh, matky a otcovia môžu zohrať významnú úlohu pri starostlivosti a výchove svojich detí. Hovoríme o mm, rodičovských povoleniach. A to je niečo, čo je v zásade odlišné. My samozrejme ako výbor e, vítame e, tento návrh Európskej komisie. Myslíme si, že zosúladenie pracovného a súkromného života e, je súčasťou e, kroku e, vpred. Európsky parlament to víta a rada s nami o tom bude rokovať, o tomto návrhu čo máme pred sebou, je návrh, ktorý bol stiahnutý na poput Európskej rady, pretože tam nebola dohoda o zastúpení žien v pracovných radách. Myslím si, že by sme mali teda zjednotiť naše myšlienky a naše podnety a spolupracovať v tomto eh, s radou. pretože to je práve to, o čom som hovorila na začiatku môjho príspevku. Hovoríme, že návrhy sú síce na stole, ale nedosahujeme žiadny pokrok a je, je našou zodpovednosťou e, niečo podniknúť. A chcela by som sa opiť, e, opýtať predsedníctva, akým spôsobom podnietime záujem e, v rade, záujem o vyrokovanie spoločnej pozície, keď Európsky parlament príjme svoju pozíciu, ale som si istá, že budete v tomto aj naďalej pracovať. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na zasadnutie výboru a chcel by som vám zaželať mnoho úspechov, e, pretože váš úspech bude úspechom všetkých e, mužov a žien, ktorí veria v rovnosť. E, also... Ďakujem. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za liberálov v tomto parlamente. Ďakujeme za to, že ste, pán minister, prišli medzi nás a predniesli túto prezentáciu. Chcem podporiť to, čo povedal kolegyňa z SAD. Vy ste použili slovo frustrácia a my všetci sa tak niekedy cítime, ktorí bojujeme za rovnosť, ale samozrejme určite sa nevzdáme nášho boja Ďakujem za to, že ste nás informovali o tom, že Estonsko ratifikovalo istambulský dohovor. To je dobrá správa. Pokiaľ ide o zapojenie žien do digitálnej agendy, ako povedala zastupkynia EPP, chcem sa vás spýtať. Estonsko je svetovým lídrom v digitálnej agende a vieme, že pre vaše predsedníctvo je to priorita. A ja chcem vedieť, či máte nejaké nápady, na osvedčené postupy alebo odporúčania. Čo si vymyslíte, ako by sa ženy dali zapojiť do tejto agendy? No a pokiaľ ide o ženy v radách, vy ste povedali, že by sme mali počkať, čo sa stane. už e, ja si myslím, že to môžeme povedať o všetkom, o každom, ktorý potrebuje rovné príležitosti, ale takto by sme sa nikam nedostali. Takže prosím vás, trošku na to tlačte a hľadajte iniciatívy týmto smerom. Thank you. And now Ms. Valina. Yes. Gracias, buenos días. En primer lugar, efectivamente agradecer la presencia del ministro. Que... Ďakujem, dobrý deň prajem všetkým. Pán minister, sme radi, že ste prišli medzi nás, eh, aby ste eh, predstavili vaše priority. Ako veľmi dobre vieme všetci, ehm, stav rovnosti je zatiaľ neuspokojivý. Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví hovorí, že zatiaľ sme dosiahli úroveň 52 a už sa blíži rok 2020. Bez efektívnych opatrení mm, na zavedenie rovnosti nedosiahneme nič. Slova nepomôžu. Nedosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili v našej stratégii. Musíme si uvedomiť, že niektoré do, Niektoré ženy v niektorých krajinách dokonca musia robiť kroky e, vzad, aby sme dosiahli rovnosť platov e, potrebujeme 70 rokov. Na rovné prerozdelenie povinností v domácnosti potrebujeme 40 rokov a 20 rokov budeme pravdepodobne potrebovať e, na dosiahnutie politickej rovnosti. Čiže kroky správnym smerom sa robia, ale sú veľmi pomalé. Vy ste vo svojej krajine ministrom zdravotníctva a práce a chcem sa vás pýtať, aké opatrenia príjmete počas estonského predsedníctva na to, aby ste tieto veľké rozdiely zmenšili, najmä v oblasti práce. A chcem sa spýtať na smernicu o e, zlúčení rodinného a pracovného života. Ďalšia dôležitá otázka násilie. Rok 2017 Európska únia vyhlásila za rok odstránenia násilia na ženách. Je to mačistické násilie, ktoré zasahuje každý štát, aj môj štát. Máme oficiálne čísla. Tento rok už došlo k 30 štyrom um, feminicídom v mojej krajine, i keď neoficiálne čísla hovoria, že ich bolo 59. Čiže v podstate každých 5 dní približne doteraz jedna obeď. No a mm, jednou z príčin tohto násilia je samozrejme nerovnosť. Ďalšia vec, vo vašej krajine sa e, znížilo financovanie boja proti násilia na ženách a mnohé centrá a útulky pre ženy v Estonsku nemôžu poskytovať právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré sú obeťami násilia. A chcem teda vedieť, čo si o tom myslíte. No a ešte jedna vec. Výbor Libe schválil uznesenie, ktoré hovorí o rýchlej ratifikácii istambulského dohovoru, ktorý upravuje boj proti domácemu násiliu. No a ja sa chcem spýtať, aké opatrenia chce vaše predsedníctvo prijať, aby ste povzbudili ratifikačný proces, ktorý sa týka všetkých členských štátov, ktoré poskytujú efektívnu pomoc obetiam. A mm, to musí zahrňať aj ženy utečenkyne. Bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší poslanec. Ďakujem, pán predseda, že ste, pán minister, že ste medzi nás prišli hovoriť o otázkach rodovej rovnosti taký všeobecnejší bod na úvod. Mnohí z nás v tomto výbore máme dojem, že agenda pre ženy počas minulého roka bola akosi zablokovaná. Minulý rok sme jednoducho nedosiahli hmatateľné výsledky a to nás veľmi znepokojuje. A ja by som vás chcel vyzvať, aby ste prelomili tento e, začarovaný kruh posledných predsedníctiev, pretože posledné predsedníctva nebrali vážne túto záležitosť. No a okrem tých všeobecnejších záležitostí, ktoré ste spomenuli, e, vieme, že m, mm, scenár skutočnej rodovej rovnosti je ešte veľmi ďaleko. Navrhujem tri oblasti, kde by ste mohli pracovať v najbližších mesiacoch a mohli by ste naozaj dosiahnuť hmatateľný výsledok a náš parlament by vám v tomto pomohol. Poprvé, e, zlúčenie, sklbenie rodinného a pracovného života, to už ste aj vyspomínali. Text komisie musí byť ambiciózny, zatiaľ je naozaj nedostatočný. Tá úroveň ambícií je už dosť nízka na národnej úrovni. Návrh komisie má takisto nízke ambície. Čiže tento text by potreboval zvýšiť latku ambicioznosti. Druhá oblasť. Smernica o ženách v radách, ktorá je zablokovaná eh, v rade. My vieme, že vaše predsedníctvo neodblokuje túto komplikovanú záležitosť, ale mohli by ste aspoň začať rozhovory. Už to by veľmi pomohlo. To by otvorilo v podstate taký nový scenár, kde by mohli prípadne rozhovory pokračovať. Tretia vec, a to vy máte aj v programe, k mojej veľkej spokojnosti, európsky semester. Medzi vašimi prioritami je, že chcete rozšíriť eh, úlohu Rady EPSCO v procese európskeho semestra. To je veľmi dobrá vec a tento výbor to viackrát žiadal. Rodové záležitosti musia byť jednoducho zapracované do procesu európskeho semestra. A mňa by sa veľmi páčilo, keby ste pracovali týmto smerom. No a na záver ešte raz opakujem, že vás prosíme, aby ste prelomili ten začarovaný kruh. Um, a prosím, vezmite si k srdcu tieto tri oblasti, ktoré som vám navrhol. Ďakujem. Pani Anna Het. Tak so mycket ok, tak. Ďakujem. Chcem sa podiekovať pánovi ministrovi za jeho prezentáciu. A ja by som eh, rada nadviazala na môjho predrečníka. E, Ty, vy ste teraz mojim 26. ministrom a e, všetci vždy prezentovali, čo chcú robiť počas svojho predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti. Ja som tu už 13 rokov v tomto parlamente a musím potvrdiť, že to ide slimačím tempom. Urobili sa síce pokroky, ale naozaj veľmi pomaly. A to ma frustruje. Jednoducho, e, niekedy som až nahnevaná. Um, hnevá ma, že sa táto téma vždy rieši tak nonšalantne. Po prijatí uh, Lisabonskej zmluvy má Európska únia uh, viac právomocí aj v legislatívnej oblasti. Uh, vedia teraz viac ovplyvňovať život občanov a teraz by bolo potrebné pri príjmaní legislatívnych textov si práve nasadiť okuliare rodovej rovnosti. Ale to sa nestalo ani na rade, ani v komisii, ani v parlamente. A je to veľmi poľutovania hodné. V tomto výbore sú najmä ženy. No a my ženy to vnímame tak, že to všetko ide naozaj slimačím tempom. E, Švédsko má feministickú vládu a tam teraz pozorujeme aj napriek všetkému, že do roku 2070 budeme musieť čakať, kým budeme mať rovnosť penzií, rovnosť dôchodkov. To je neuveriteľné, že ženy majú menšiu hodnotu ako muži. No a potom ešte ďalšie veci, ktoré spomínal práve predrečník. A e, ja s ním súhlasím. Pracujte na tom. E, sklubenie rodinného a pracovného života a podobné veci. Pravdu povediac, nemám veľké nádeje je dobré, že sa tam niečo robí, ale rada je jednoducho zablokovaná. Ani členské štáty sa neposúvajú. Ale nevzdávam sa nádeje. Budeme vyviať tlak. Myslím si, že keby ste chceli naozaj, by ste boli schopní niečo dosiahnuť, aj vaši nasledovníci. Takže kladiem vám to na srdce. Členské štáty na rade musia túto otázku presunúť vyššie na zozname priorit. My tu vo výbore robíme, čo môžeme a podporujeme vás, ak budete týmto smerom pracovať a dúfam, že sa medzi nás ešte vrátite. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán minister, aby odpovedal na otázky. Thanks a lot for your, for your remarks and questions. Ďakujem za pripomienky a otázky. Ja chápem, že mnohí z vás sú frustrovaní z nedostatočného pokroku a naozaj ja vás chápem. Bohužiaľ predsedníctvo eh, nemá nekonečné možnosti, máme 6 mesiacov a táto frustrácia existuje celé roky, ale budem sa snažiť. Takže prvá téma, o ktorej ste hovorili, smernica o sklobení pracovného a rodinného života. Rada opakovane zdôrazňovala, aké dôležité je uľahčiť e, zlúčenie rodiny, rodinného života a práce. Predsedníctvo, naše predsedníctvo má čest začať diskusiu o návrhu, ktorý máme teraz na stole. A my sa veľmi tešíme na túto prácu. Už budúci týždeň sa koná neformálna rada EPSCO, a témy pracovného a rodinného života budú na programe. A e, potom začnú diskusie o návrhu smernice. Vy ste hovorili o ambíciách. E, niektorí vždy hovoria, že na európskej úrovni je príliš vysoká úroveň ambícií alebo príliš nízka úroveň ambícií. Ehm, zaznela otázka o subsidiarite a proporcionalite návrhu. Mm, podobná legislatíva, ale už existuje napríklad smernica o rodičovskej dovolenke. Môžeme s tým ísť ďalej. Predsedníctvo samozrejme bude e, počúvať názory členských štátov a hľadať kompromis, ale doteraz E, vlastne dva národné parlamenty vzniesli námietku subsidiarity. Je to ale dôležitá téma, ja súhlasím a ja sa teším na spoluprácu s Európskym parlamentom. Istanbulský dohovor. My samozrejme vítame predbežnú správu, ktorú pripravil Európsky parlament a považujeme ju za užitočný podklad na diskusie v Rade. E, my budeme informovať neustále Európsky parlament o priebehu rokovaní v každej fáze. A na jeseni sme už aj naplánovali stretnutia so spravodajcami. Spýtali ste sa na IKT, na digitálnu agendu a ženy. Sektor EKT obrovským tempom rastie, vytvára nové pracovné miesta každý rok a vidíme, že ženy sú nedostatočne zastúpené v IKT e sektore na všetkých úrovniach. Žiaľ, na toto neexistuje riešenie digitálne, inak by to bolo jednoduché vyriešiť. Tak ako väčšina týchto otázok rodovej rovnosti Tie problémy sa nemenia no, už dlho, veľmi dlho ostávajú rovnaké a zatiaľ nemáme reálne výsledky. A vzdelávací systém a segregácia sú tu e, tie najdôležitejšie faktory. My chceme v našich záveroch e, rady Um, riešiť aj otázku digitálnych zručností pre ženy. No a potom uh, smernica o ženách v správnych radách podnikov. Uh, tu opäť uh, musím povedať, že som presne tak frustrovaný ako vy. Malťania sa snažili odblokovať situáciu na rade, chceli prelomiť blokujúcu menšinu, ale bohužiaľ nevyšlo im to. Ak sa nezmenia pozície členských štátov, tak e, myslím si, e, že mm, nás nečaká úspech, nemám veľkú nádej. To neznamená, že to vyradíme z našej agendy, je to veľmi dôležitý legislatívny návrh, ale um, nevieme, ako sa to bude vyvíjať, ale ak sa otvorí nejaká príležitosť, tak ju využijeme. Pani Kazlovskaja, mm, vy ste chceli ešte zareagovať? Prepačte ešte, že sa, vrát, že sa hlasím o slovo, ale chcem sa ešte vrátiť eh, k tomu, čo sa nazýva Digital Gap – tá digitálna mm, priepasť. E, rada by som sa s vami podelila o niektoré zaujímavé údaje. Nejde iba o to, že tu pracuje v tomto sektore málo žien, najmä v tých e, vyšších manažerských pozíciách. Ide skôr o fakt, že ženy zriedkavejšie využívajú výhody digitalizovaného sveta. Napríklad nevyužívajú tak často kreditné karty, nevyužívajú internet na predávanie napríklad, alebo na učenie, študovanie cez internet. A tu je veľký rozdiel, približne 15 a stále sa zväčšuje. A mm, to je veľmi smutné, pretože budúcnosť je digitálna. Vy, Estonci, to viete najlepšie zo všetkých. No a ja sa chcem spýtať, či počas vášho predsedníctva by bolo možné dozvedieť sa viac o situácii v členských štátoch. Pretože tie rodové rozdiely sú odlišné v každom členskom štáte. Situácia je trochu odlišná v každom členskom štáte, ale je to vec obrovského významu. Vy, Estonci, e, používate digitálne riešenia častejšie ako iní občania EÚ, e takže možno vy práve nájdete nejaké riešenie tohto problému. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Môžete zareagovať. E, gen... Samozrejme, e, rozdiel medzi rodmi v oblasti zručnosti je veľmi dôležitý vo všeobecnosti a obzvlášť v oblasti IKT, ako ste spomenuli. Samozrejme, situácia je odlišná v jednotlivých krajinách, ale celkom zjavne nižšia zastúpenosť v digitálnej spoločnosti e, súvisí s e, tými príslušnými zručnosťami, Estonsko je krajina, ktorá veľmi e, silne pracovala na, v oblasti vzdelávania, ale aj e, verejných e, služieb, trhu práce. V zručnostiach starších ľudí, ale samozrejme my sa budeme venovať tejto oblasti v rovnakom formáte e, záverov rady, ako som e, sa vyjadril k e, pekingskej platforme. No more questions? No? Ďalšie otázky? Ďakujem pekne, pán minister, za návštevu nášho výboru a prezentáciu vašich priorít Želáme vám a vášmu e, týmu veľa úspechov e, počas vášho predsedníctva a budeme čakať na konkrétne výsledky. Ďakujem. Thank <laughs> you. colleagues, we continue our mm, meeting. Next point of the, on, on our agenda is... Uh, eh, takže prešli by sme k ďalšiemu bodu programu. Všeobecný rozpočet EÚ na finančný rok 2018, všetky sekcie, posúdenie návrhu stanoviska. Spravodajkyňou je pani Barbara Matera. Ale eh, pokiaľ viem, pani Kozlovská Rajevič zastúpi. Eh, eh, Ďakujem, pani predsednička. Barbara dnes nemôže byť s nami, ale postupila mi svoje poznámky, ktoré jednoducho prečítam, lebo sú pripravené a je lepšie E, si vypočuť priamo slova spravodajkyne. V roku 2018 e, výbor FAM sa bude sústrediť na svoje dlhodobé ciele, ako zabezpečovanie dostatočného financovania a aby e, špecifické ciele DAFNE zostali veľmi dobre v nazreteli. Treba podporovať potenciál žien vo všetkých sektorov ekonomiky, hlavne digitalizovanej a v oblasti spojené s IKT. Chceme sa sústrediť e, na zaraďovanie žien do vedeckej oblasti, kde sú ešte stále veľké rozdiely medzi rodmi. Aby sme dosiahli tieto ciele, chcem pripomenúť e, dôležitosť e, tvorby rozpočtu zohľadňujúcej rodové oblasti, to dôležité pre podporu rodovej rovnosti. E, dôležité je, aby sme takúto tvorbu rozpočty vnímali ako jeden z hlavných pilierov EÚ Mali by sme to mať na pamäti aj pri príprave budúceho viadočného finančného rámca a príslušnej rozpočtovej linky špecifických cieľov DAFNE. Napokon ďalšie dva body sú dôležité. Poprvé programy EÚ a fondy ako Horizon 2020 a Európsky sociálny fond, ktoré by mali podporovať e, podnikavosť žien a ich prístup k pôžičkám a kapitálovému financovaniu. E, treba, aby európske, e, európsky pozorovateľský e, inštitút zaoberujúci sa násilím proti ženám a vraždám žien sa vytvoril pri Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť. Začlenenie týchto cieľov do návrhu eh, uznesenia nášho výboru je veľmi dôležité na to, aby sme tie horovidené ciele eh, splnili a dúfam, že pán spravodajca, pán Murešan, naše eh, priority zohľadní. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žiadne ďalšie komentáre? priestor e, je to teraz pre tieňových spravodajcov. Dobre, ďakujem. 25. august je lehotou na predkladanie pozmeňovacích návrhov a to je všetko. Ďalším bodom na programe je hlasovanie, ktoré bolo však na mm, programe od 10.30, takže máme teraz prestávku do pol 11. Ďakujem.

Yugurdular. Ne? Vatican. And um, Colleagues, we continue our, Kolegovia, pokračujeme v našej e, práci. Bod e, číslo 6. E, Spravodajkyňou je pani Anna Jert. Prijatie návrhu správy. Ste pripravení na hlasovanie? Dobre, takže začneme s hlasovaním o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a verejnom sektore v EÚ. OK. Kompromis 9. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79. E, oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh číslo 8. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté tretia časť sa, kontrola, žiadate o kontrolu, pozmeňovací návrh 80, druhá časť, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Potrebujeme si to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ample 2, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, nie. Ospravedlníme sa, nehlasuje sa o druhej časti kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 110, druhá časť za, proti. Takže 110, druhá časť za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sto dvanáctka prvá časť za. Proti. Ešte raz. 112 Prvá časť za, kto je za, zdvihnite ruky proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, preveriť druhú časť. 112, druhá časť. Chcete si to preveriť? Dobre, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Ample 23 za, proti, zdržali sa prijaté, Ample 34 eh, 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. MPO 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. MPO 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 100, 210 e, za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 99 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 106 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmaňovací návrh 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmaňovací návrh 8, 100, 108 za, proti, zdržali sa, prijaté, M po 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 113, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá to si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmievací návrh 118 za. Pr- za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Chcete si to preveriť? Dobre. 118. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 207. za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 211. za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 100 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to preveriť? Kompromis 15, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Ample 3, prvá časť. Aha, o tom sa nehlasuje, takže druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to preveriť? Dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeme si na 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preverujeme si to. Otvorím hlasovanie 130. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 131 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ample 20 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz eh, hlasujeme k bloku od eh, podmiacich návrhoch 141 až... Nie? Dobre, takže 141 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 144 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 100 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 175 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 187 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 146 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 147 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 148 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 149 za, proti, zdržali sa. Musíme to skontrolovať. Hlasujeme o návrhu 149. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 152. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 153. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 154. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromisný návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 159. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 171. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektro, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 172. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. E, skontrolujem hlasovanie o kompromisnom návrhu 24. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujem sa návrh 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. sa návrh 204. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 205. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 206 a návrh MP35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 94. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh MP16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 192, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 31, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh MP 37, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 32, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 33,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 Kto sa zdržal? Musíme skontrolovať eh, tretiu časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 180, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 181, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 182. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Áno, skontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 182. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh MPL 18, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o tretej časti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh MPL 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 189. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 197. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Pozmenujúci návrh 138 v druhých častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronické hlasovanie. O prvej časti otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že je to rovnaký výsledok, ale skontrolujeme to. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 142, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmienujúci návrh 143, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Áno, musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 145, eh, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 222, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenia. Pomoc návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Empl A, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh, kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Empl D, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 38, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Komisný návrh 2, za. Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný 3, kto je za. Kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 37, za. Proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, prijaté. Návrh 25, kto je za, kto je proti, kto 25. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 25, pretože sme Návrh 41 odpadáva. Čiže hlasujeme o návrhu 25, kto je za, proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. si návrh MP. E. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmením sa návrh MPL F. Úsne podaný návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ospravedlňujem sa. To bola moja chyba. Pozmeňujúci návrh 43, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamiet. Pozmeňovací návrh 64. Pozmeňovací návrh 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si. E, otvorím hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňovací návrh 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňovací návrh 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňovací návrh 39, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Citácie. Pozmeňujúci návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatý pozmeňovací návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý pozmeňovací návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňovací návrh 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý pozmeňovací návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý pozmeňovací návrh 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kto je pozmeňujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz, teraz konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je prijaté. Gratulujem, pane Het. Dobrý výsledok. Áno, chcete sa ujať slova? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať za dobrú spoluprácu. Pre mňa to bolo veľmi dôležité. Už len preto, že sme obsiahli naozaj mnohé oblasti, takže ďakujem vám všetkým a samozrejme ďakujem aj sekretariátu, ako aj Stefani a Erikovi, ktorí odvedli veľmi dobrú prácu. Ďakujem e, všetkým a pekné leto. Uh, a teraz pristúpime k ďalšiemu bodu na programe rokovania a to základné práva, respektíve ich aspekty v integrácii Rómov a boj proti anticiganizmu. Spravodajkňou je Malin Björk a budeme hlasovať teraz. Pozmeňovací návrh 18. Prepačte, 14 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, Proti? Zdržali sa schválené. Overíme si to. 14. Otváram hlasovanie k druhej časti. Končím. Schválené. Pozmeňovací návrh 15, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? To si overíme. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 16 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 17 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 18 za Proti? Zdržali sa? Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 19 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 20 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 21, prvá časť za proti, e, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 26 za, proti, zdržali sa schválené, 28, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tridsať, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 31 za, proti, zdržali sa schválené. 32 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 36 <clears throat> za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. O pozmeňovací návrh 1 za, proti. Zdržali sa. To si overíme. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 1 k úvodným ustanoveniam. Končím elektronické hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 3 za. Dvojku si musíme overiť. Dobre, dvojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené štvorka za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa.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 Končím. Je to zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Tretia časť za. Dobre, no, pokúsime sa ešte raz elektronicky hlasovať. Prvá časť Pozmeňovacieho návrhu 9. Prvá časť. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Desina za proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Nemáme záverečné hlasovanie, takže ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za tieto pozmenujúce návrhy. A ďalším hlasovaním je is budget, budgetary. Ďalším bodom je hlasovanie o rozpočtovom postupe. Spravodajkňou je Barbara Matera. FAM 1 za. A prepačte, e, takže FAM 1, prvá časť za, proti. Zdržali sa, je to schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Dobre, hovoríme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Devout. Končím hlasovanie. Zamieta sa. FAM 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. FAM 3 za proti, zdržali sa, schválené. FAM 4 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Prvá časť FAM 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť za, Proti? Zdržali sa? Schválené? Nie, to si overíme. Tretia časť z návrhu FAM 5. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Piatá časť za, proti, Zdržali sa? To si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. FAM 6. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Druhá časť za. Proti zdržali sa schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. 5 časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. FAM 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. FAM 8, prvá časť za. Proti zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. FAM 9 za, proti, zdržali sa, schválené. FAM 10 za, proti, zdržali sa, schválené. FAM 11 za, proti, zdržali sa schválené. FAM 12 za, proti, zdržali sa schválené. FAP 13, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. FAM 14, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Teraz skončím elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa? Je to schválené. Gratulujeme. Gratulujeme spravodajkyni. Agenda... Ďalším bodom na programe je bod 9, misia do Poľska. Ak nemáte žiadne výhrady, tak správa z misie je považovaná za schválenú. Ďalšie naše zasadnutie sa bude konať 4. septembra popoludní A to sú všetky body na našom pracovnom programe. Vyčerpali sme všetky body. Ďakujem za účasť. Želám všetkým krásnu letnú prestávku a uvidíme sa v septembri. Ďakujem. Ale koordinátori tu musia ešte ostať, pretože o pár minút sa začne zasadnutie koordinátorov. Ďakujem za pozornosť.